Mali by sme totiž vysvetľovať hlasovanie a tí, ktorí chcú sledovať tieto prejavy, by mali mať tú možnosť. Najprv správa Piri. Prvým rečníkom je pán kolega Austrevičius. Pán predseda, hlasoval som za túto správu a rád by som dodal, že už sme prijali jedno uznesenie o Turecku, pokiaľ išlo o e, neúspešný prevrat e, v roku 2016. Tu, v tomto uznesení zdôrazňujeme, že zostáva Turecko strategickým partnerom. Vyjadrili sme obavy k množným nekompatibilným správaniam, pokiaľ ide o prístup a e, výzvy k čiastočnému zmrazeniu e, rozhovorov o stupe. Situácia odtedy sa ale len zhoršila vláda jedného človeka sa len posilnila. Videli sme neustále zatýkania, referendum, ktoré má autorizovať e, neústavné zmeny a e, ďaleko siahle cenzurovanie médií. Myslím si, že situácia v Turecku už nemôže byť ignorovaná. Ak sa bude implementovať e, ústavný balíček v terejšej forme, EÚ musí zastaviť rozhovory o prístupení a takisto predstupovú pomoc a príslušné financie. Ďakujem. Ďakujeme kolegu Austrevičusovi, teraz pán kolega Henen. Ďakujem. Keď sa retrospektívne pozrieme na prístup EÚ k Turecku, tak nefungovalo to veľmi dobre. Od začiatku sme hovorili, mohli povedať, že nebude, nikdy nepôjde o členstvo. Ale napriek, to, napriek tomu sme neustále zachovávali prísľub členstva, ktoré sme nechceli splniť. Samozrejme, že tento e, táto nálada odmietnutia prispela k politickému e, vývoju v krajine. Nie, nie, neboli sme dôvodom. Skôr išlo o internú dynamiku v Turecku, ale idem si otázku, či by nebolo múdrejšie, ak by sme sa pokusili nájsť taký udržateľnejší e, spôsob dohod, kde uznáme strategickú úlohu Turecka, úlohu e, slobodného trhu s Tureckom a keď takýto štatút úspešne nastavíme, pre takúto veľkú krajinu. Možno sa to môže stať modelom pre ďalšie susedné krajiny. Ďakujeme teraz kolega Zambacky. Ďakujem. Kolegovia, rád by som poblahoželal e, kolegyni Piri za tón jej správy. Táto správa je krokom správnym smerom, pretože odzrkadľuje politiky EÚ. Avšak hlasovala e, som proti tejto správe, pretože táto správa nehovorí o transformácii sekulárnej Kemalovej republiky do e, náboženského štátu. Toto nezodpovedá hodnotám, ktoré sme e, zastávali. Takisto Erdogan a islamizácia krajiny. Toto všetko mi chýba v správe. Vidíme tu, že Turecko sa zmieta vo vnútorných eh, problémoch. Mnohé krajiny v Európe, vrátane Bulharska, hovoria, že toto by sa nemalo dopustiť. Vzťahy s Tureckom by sa mali zmraziť. Turecko nemôže byť spojencom. Je to, je to islamická krajina. Ďakujem. Ďakujeme kolega Zambacky. Pani kolegyňa Záborská

hoci, napriek tomu, že som presvedčený, že e, rozvojová pomoc oficiálna by mala byť hlavným zdrojom e, rozvoja rozvojových krajín. Teší ma, že vidím, že súkromné investície sa v EÚ a v Afrike e, v, susedske, v susedstve EÚ použijú napriek migračným tokom. Treba potierať korene a príčiny migrácie, pomáhať malým a stredným rodinným podnikom a uľahčovať e, inkluzívny rast. Hlavný výho- hlavná výhoda a plánu je fond EFSD a jeho záruky, kde ide o prís- e, e, takisto s, prí- s príspevkom Európskej investičnej banky mož- možnosť zmanažovať rizika. Toto pomôže podľa mňa dostatočným investíciám tým nástrojom, ktorý podporujeme a bude tu dobrá technická pomoc všetkým krajinám, ktoré ho potrebujú. Ďakujeme kolegovi Ostrevičusovi, teraz kolegyňa Aguilera Garcia. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som podporila tento text a chcela som povedať, že je treba vytvoriť, nov, že je dobré vytvoriť nový Európsky fond pre udržateľný rozvoj, pretože Máme tu problém migrácie eh, a taktiež nerovnosti a chudoby. No a máme 44 eh, miliónov investícií v Afrike a v susediacich krajinách. No ale tu urobíme tu musíme riešiť ten zásadný problém a nespravodlivosť Afriky. A chcel by som hovoriť o viacerých veciach, pretože si myslím, že sú zásadné v tomto zmysle odvolávka na účinnosť rozvoju, rozvoja odolnosti, vytvárania dôstojných práv pracovných miest a taktiež e, e, e, čo týka boja proti chudobe. Taktiež tu máme dohodu z Paríža, ktorá je zásadná. Máme tam aj ochranu doložku ohľadom ochrany pracovných práv a Taktiež je tam odvolávka na e, boj proti daňovým rajom. To si myslím, že je, e, toto je veľmi zásadný bod. Ďakujem. Ďakujeme pani Aguilera Garcia. Takže to bolo k správe Kukan, e, Frunzulika a Gardia Hruvial. A teraz prechádzame správe pána kolegu Endersna a začne pani kolegyňa Šojdrová. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja som rada, že sme dnes schválili legislatívu, ktorá transponuje Medzinárodnú marakešskú dohodu o sprístupnení autorských chránených diel osobám so zrakovým postihnutím. Táto výnimka zásadne ovplyvní kvalitu života zrakovo postihnutých občanov a umožní im lepšie zapojenie do kultúrneho, hospodársko-sociálneho eh, života. A samozrejme, že v prípade, že členské štáty budú taktiež spolupracovať v súčasnosti za pomoci alternatívnych metód, teda hlavne v brejlovom písme, veľkoformatovom písme alebo v audioknihách, dostupných celkom 20 všetkých diel. A tým sa sprístupní ten zvyšok, tých zvyšných 80 tak toto bude mať zásadný dopad na študijné možnosti a celkovo na vzdelávanie týchto osôb a zároveň to neovplyvní komerčný predaj, pretože tieto osoby sa zatiaľ nezapojujú a nevyužívajú autorsky chránené umelecké diela. Takže verím, že odborávanie týchto bariér prispieje k ich e, zlepšeniu kvality ich životov. Ďakujeme kolegyňa Šodrova a teraz kolegyňa Styler. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že sme sa o krok priblížili ratifikácii Marakešskej dohody. Európske kroky, čo sa týka priblíženia e, zrakovo postihnutých e, osôb e, k týmto dielam. To, na to už sme dlho čakali, napriek tomu, že v tejto správe Európskeho parlamentu je veľa dobrých bodov, tak odsudzujem to, že sa tam zaviedli kompenzačné schémy pre vydavateľov. Toto ide proti e, článku 21 e, e, dohovoru OSN o osobách s postihnutím, ale taktiež neexistuje žiadny dôkaz, že boli nejaké hospodárske straty, ktoré musia byť kompenzované a nikdy nebola dos, nikdy nebol dokázané takéto straty. Takže toto ide proti právu Eh, čítať, ktoré je zakotvané v Marakešskej dohode a taktiež sa tam eh, prenášajú do eh, členských štátov legislatívy transpozičné poplatky. Dúfam avšak, že tento text bude konečne na jeseň ratifikovaný. Ďakujeme, kolegyňa Styler. Takže to bolo k správe pána Andersna. A teraz vysvetlenie hlasovaní k správe pána kolegu Dans. A teraz bude začínať pani kolegyňa Damato. Ďakujem za slovo. Táto správa ukazuje určitý pokrok, čo sa týka udržateľného rozvoja e, v Európe a ja podporujem tento text, ale mohol byť trochu ambicioznejší a žiadať záväznejšie ciele, napríklad čo sa týka energetiky, individuálnej produkcie aby sme dospeli k zjednoteniu prostredníctvom jednotlivých priemyselných oblastí. Taktiež je treba znížiť emisie skleníkových plynov, je treba bojovať proti klimatickým zmenám a je taktiež sa venovať otázke ďalších znečistujúcich produktov, ktoré taktiež znečistujú pôdu. Je treba myslieť na hospodárske oživenie a na potraviny, je taktiež treba integrovať e, e, ďalšie produkty do to, tohto e, plánu rezidu. Je treba myslieť na energetický mix a taktiež FC musí sa venovať aj týmto novým otázkam. Je treba urobiť obrovský skok, aby sme mali príslušné zdroje. Ďakujeme kolegyňa Damáto a teraz kolegyňa Aguilera Garcia. Ďakujem za slovo. Toto je dôležitá správa cieľa udržateľného rozvoja. Tam chcem zdôrazniť, že sa mi veľa viac páči e, vývoj tu na plenárke, než to, čo sa pôvodne schválilo vo výbore Envy. Takže toto je reakcia na komunike komisie ohľadom európskych krokov v oblasti udržateľnosti. A to, čo sa pôvodne schválilo, to boli trochu nespravodlivé kroky voči spoločnej polnohospodárskej politike, takže som rada, že sa to napravila, preto som mohla text podporiť. Chcem zdôrazniť, že e, spoločná polnohospodárska politika už v rámci svojej poslednej reformy urobila obrovské environmentálne kroky, taktiež sa tam zapracoval dôležitý aspekt e, ekologizácie a taktiež sa vyvíja dôležité úsilie zo strany všetkých chovateľov a polnospodárov v Európe. A nie je spravodlivé hovoriť, že SPP nespolupracuje so životným prostredím, pretože to tak nie je. A robí to tak, napriek tomu, že je tu e, konkurencia zo strany e, tretich krajín a ich produktov, kde sa takéto štandardy nedodržiavajú. Takže treba spoločnú polnospodárskú politiku podporiť. Ďakujeme kolegyňa Aguilera Garcia. Teraz kolega Džambacký. Ďakujem, pán predseda kolegovia. Ja som sa zdržal hlasovania, pretože sa v tom texte nehovorí nič a zároveň všetko. Čo sa týka udržateľnosti, tak tento pojem sa požíva tak široko, že už úplne stratil zmysel. Táto správa, to je len výmena názorov. Súhlasím s mnohými vecami, ktoré sa týkajú zlepšenia kvality ovzdušia a taktiež života v vidieckých oblastiach a iné veci nemôžem e, prijať, o ktorých sa v tejto správe. Čo sa týka nástroja pre udržateľnosť, alebo nástroja pre udržateľnosť tak, a, a rozvoj, tak tieto nefungujú. A myslím si, že využívať peniaze daňových poplatníkov na tieto veci, e, že to k ničomu nevedie. Bohužiaľ tam nemáme žiadne dobré návrhy a preto som nemohol text podporiť. Ďakujem. Ďakujeme kolega Čambacky. Pani kolegyňa Grapini tu nie je, takže pán Fária. Ďakujem za slovo, vážni kolegovia. Ja som hlasoval za túto správu. Myslím si, že je to veľmi dobrá alternatíva, pretože udržateľný rozvoj je jadrom Európskej únie, napriek tomu, že sa musíme stále snažiť zlepšovať svet pre budúce generácie. Venovali sme veľkú pozornosť stratégie 2030 OSN, ktorá podporuje, potrebuje e, podporu e, občianskej spoločnosti a členských štátov. Našim cieľom je e, podporovať globálnu stratégiu Európskej únie. A taktiež tu máme rôzne príležitosti aby sme informovali o našej európskej agende v oblasti udržateľnosti. Ide tu o diskusiu o najdôležitejších výzvach pre ľudstvo a taktiež sa nám tu ponúka rámec para, pre prácu inštitúcií aj pre Európsky parlament. Myslím si, že táto správa môže byť predložená, aby sme prispeli k dosiahnutiu cieľov lepšieho sveta. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem. Ciele OSM pre udržateľný rozvoj e, sú stanovené, čo sa týka globálnej agendy do roku 2030, tak sa snaží dosiahnuť do roku 2030 na celom svete udržateľný rozvoj. Tento záväzok musí byť zdieľaný všetkými krajinami a cieľom tejto agendy je zaručiť ľudskú dôstojnosť, stabilitu, zdravú planétu, e, spravodlivú spoločnosť a prosperujúce hospodárstvo. A EÚ zdieľa tieto cieľa, preto som podporil tento návrh. A tým, že sme ciele e, udržateľného rozvoja zakomponovali do našich európskych politík, tak tým zaručujeme, že budú súčasťou našich budúcich politických iniciatív a tým pádom zaručujeme, že Európska únia úspešne splniť našu agendu do roku 2030. A taktiež by som chcel pogratulovať, e, pán predseda, vám k tomu, ako ste účinne e, predsedali dnešnej plenárke. Napriek, na, teda chcem protirečiť tým, čo hovorili opak, pretože určite ich bolo len pár sú v menšine. Ďakujem za tento kompliment, kolega Kelly. Takže to bolo k správe pána Dansa. A posledná správa je kolega Omarží. Bude hovoriť kolega Nekov. Ďakujem pekne. Najvzdelenejšie regióny v EÚ ako horské oblasti sú, sú neoddeliteľnou súčasťou EÚ, majú svoje špecifika a preto majú ťažší prístup na EÚ a preto myslím, že by mali dostať osobitný štatút a mali by dostať ľahšie financovanie z rozpočtu EÚ. Kohezná politika vytvára možnosti pre tieto regióny a preto by mala upetovať aj po roku 2020. Najvzdialenejšie horské regióny majú potenciál ste vysokokvalitné produkty a preto by mali mať jednoduchšie pravidlá, ktoré sa aplikujú na systémy kvality. Ja vysílam Európsku komisiu, aby poskytla finančné prostriedky na informačnej kampane o značenia geografického pôvodu. Takže to možnosti obživy v týchto regiónoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega ne Nekov. Toľko vysvetlenia hlasovania k tejto správe. Tým sme sa dostali na koniec programu a do 15.00 prerušujeme zasadnutie. Želám všetkým dobrú chuť a zasadnutie týmto prerušené.